uspela eh, informovať eh, parlament, že v súlade s pravidlom 2, 3, 1, 4 sme nedostali žiadne objasnenie alebo žiadosť o objasnenie, takže eh, sme týmto prijali korigendum a pravidlo 4, 2, 6.